Uh, Dámy a páni, vážení kolegovia, trošku meškáme. Rád by som začal, tak prosím, usadte sa. A ak súhlasíte, tak začneme do 60 sekúnd. Right, could Dobre, môžeme teraz začať. Dobré ráno, dámy a páni. Ospravedlňujem sa, že trošku meškám. Mali sme spoločnú schôzu Libe, DV a AFET a nedokázali sme ju dokončiť na čas. Chcem vás privítať na dnešnej schôzi AFET. Vedľa mňa mám poctu privítať eh, pani eh, Gabriela Cuevas Baron, Ďakujem, že ste tu s nami. Budeme mať e, bod na programe a to diskusiu s vami o pár minút. A tiež vám chcem privítať e, veľvyslanca Mexika do EÚ, e, ktorá je tu spolu s pani Cuevas Baron. Chcem navrhnúť, aby sme doplnili na program bod 16 správu o parlamentných voľbách v Kosove 6. oktobra. Súhlasíte? Áno. Dobre, ak nemáte ďalšie pripomienky, tak e, program je prijatý. Bod 3, oznamy odo mňa. Mám tri oznamy. Prvý je, že chcem vás informovať, že stále nemáme e, nového menovaného komisára pre rozširovanie a politiku susedstva a preto termín budúceho vypočutia ešte bude určený. Keď budeme vedieť viac, tak e, vám oznamíme. Viem, že mnohí kolegovia majú veľký záujem, aby zistili, kedy bude toto vypočutie vrátane predsedu. Ďalší jej oznam, že lehota na pozmeňujúce návrhy stanoviska FED k dohode o voľného obchodu s Vietnamom a EÚ a ochrane investícií. Táto lehota sa zmenila na 13. novembra na poludne, pretože pondelok 11. novembra je v mnohých eh, členských štátoch eh, štátny sviatok a preto zabráni mnohým kolegom, eh, aby načas predlžili pozmenujúce návrhy do tejto lehoty. A tretí oznám nie je odo mňa, ale od pána Kiučuka z skupiny RE, ktorý požiadal o slovo a ide o bezpečný návrat pána Ricio a ďalších opozičných vodcov Kambodži. Ďakujem krát ehm, krátke oznámenie o politickej situácii v Kambodži, hlavne uh, situácii v uh, jedného z opozičných vodcov, s ktorými sme sa stretli tento týždeň a týždeň predtým. Ako skupina sme pripravili krátke vyhlásenie, ktoré chceme poslať na službu pre vonkajšie činnosti. Už sme to poslali vám e-mailom a želáme, aby ste to podporili. Ide o demokraciu a ľudské práva v Kambodži. Kučuk. Ďakujem kolega Kučuk za túto informáciu. Máte nejaké ďalšie pripomienky teraz? Nie? Tak ideme na bod 4 e, a to je schválenie zápisnice posledných e, stretnutí 10. júla, 24. júla, 2. 3. septembra a 8. oktobra. Teraz e, sú tie zápisnice k dispozícii. Ak nemáte námietky, tak navrhujem prijať tieto zápisnice bez zmien. Môžeme ísť ďalej na bod 5 e, a teraz chcem dať slovo mojej podpredsedničke pánovi Vašikovskému, môjmu predsedovi, e, aby e, si vymenil názory s Medziparlamentnou úniou. Ďakujem, David. Vítam všetkých a tiež vítam pani Kovás Baron, čo je predsednička Medziparlamentnej únie. Pani Cuevas Baran je mexická poslankyňa, ktorá je zvolená, aby viedla IPU na trojročné obdobie od roku 2017. Pani predsednička, vy predsedáte 130 e, rokov starému globálnemu zhromaždeniu a Európsky parlament je hrdý na to, že je jedným z členov a e, že so mi spolupracuje na rôznych otázkach od udržateľného rozvoja až po ľudské práva. Pani Cuevas Baron, parlamenty sú chrbticou demokracie s ich úlohami presahujúcimi rámec e, legislatívneho, e, legislatívnej práce a dohľadu a parlamenty vkladajú ďalší úroveň e, legitimnosti e, našej spolupráci. Úloha parlamentov je podporovať dialog, e, mier a právny štát na domácej a nadnárodnej úrovni. Žijeme v náročných časoch, kedy demokracia, ľudské práva, multilateralizmus a mier sú vystavené previerke. A v tejto súvislosti snaha IPO, aby posilňovala parlamenty um, pri um, posilňovaní demokracie je veľmi e, dôležitá a v tejto súvislosti parlament e, podporuje e, jej činnosti vrátanie pozorovania pri voľbách a ďalších iniciatívach s radosťou sme prijali udalosť zhromaženia IPO v Belehrade v e, Srbsku v oktobri. A teraz dám slovo pani predsedničke a nech sa páči. Thank you, thank you very much. Ďakujem pekne, pán predseda McAllister. Ďakujem, pán Vašikovský. Ďakujem všetkým za túto možnosť e, byť s vami Dovolte mi hovoriť e, svojim jazykom, to je španielčina, úradné jazyky EU sú angličtina a francúzština, no ja sa cítim pohodlnejšie v e, mojom jazyku. Medziparlamentná únia, ako ste povedali, e, sme 179 štátov v nej združených a všetci za účelom podpory demokracie hovoríme o ľudských právach, máme naše zhromaženia uznesenia a vyhlásenia. Ale skutočnosť je taká, že dnes naozaj svet nám kladie dôležité výzby pre všetkých poslancov a, a hlavne pre tých, ktorí pracujeme na multilateralizme. Máme dôležitú spoluprácu v medziparlamentnej únie s Európskym parlamentom a máme parlamentnú konferenciu pri príležitosti VTO a máme tiež prítomnosť e, Európskeho parlamentu na našich schôdzach a zhromaženiach. A len pred e, dvoma dňami sme boli v Japonsku, kde sme mali schôdzu e, G20, schôdza predsedov parlamentov 20 najväčších ekonomík. Ale zdá sa, že ešte oveľa viac môžeme spolu urobiť. Súhlasíme s potrebou udeliť nový impuls nielen obhajovať, ale aj dať nový impuls multilateralizmu. Teraz viac ako inokedy musíme pochopiť, že nemôžeme brať za samozrejmosť demokraciu ani ľudské práva. Teraz musíme pochopiť, že výzvy pri posilňovaní žien, ozajstnom posilňovaní a výzvy e, mladých sa musia naplniť a premeniť na skutočnosť. Môžeme povedať, že parlamenty sú srdce demokracie, ale e, toto srdce dnes e, nezastupuje e, ľud tak, ako to má byť. Zatiaľ čo viac ako polovica globálneho obyvateľstva sme ženy, len 24% kresiel v parlamente prináleží ženám v parlamentoch a viac ako polovica globálneho obyvateľstva je mladšia ako 30 rokov, len 2,2 poslancov na globálnej úrovni patrí do tejto vekovej skupiny. Dovolte mi ísť trošku ďalej. Na globálnej úrovni dve tretiny štátov neumožňujú ani kandidovať eh, občanom mladším ako 30 rokov do parlamentu. A zatiaľ, čo nechápeme, Zatiaľ čo chápeme, že parlament má byť e, naozaj e, zrkadlom spoločnosti, e, naďalej vnímame a sledujeme problémy na ulici a výzvy, ktoré má naše parlamenta dnes, nie sú drobné. Mnohí z nás sme vyrastali už v generáciách v demokracii, ale niektorí z nás aj tak sme pochopili, čo znamená boj za demokraciu. Nové generácie nemali túto výzvu a e, preto e, ťažko môžeme pochopiť tie tragédie, ktoré e, zažilo ľudstvo v 20. storočí. A prostredníctvom technológií musíme ich viac sprítomniť, aby sme sa vyhli chybám, ktoré nastali v minulosti. Musíme preto obhajovať aj e, liberálnu demokraciu a hrozbu autoritarizmu a populizmu. Ehm, musíme tiež čeliť jasným e, pnutiam medzi globalizáciou a nacionalizmom. Máme e, debaty medzi multilateralizmom a unilateralizmom a Musíme hľadať preto riešenia a tiež tu existujú pnutia medzi otváraním a ochranárstvom. Falošné um, porovnávanie medzi um, bezpečnosťou a obhajobou ľudských práv a tiež uh, sú to pnutia medzi toleranciou a xenofóbiou. A je neuveriteľné, že ľudstvo sa vracia k týmto debatám, ktoré e, mnohí sme si mysleli, že boli zabudnuté e, po tragédiách 20. storočia. No, tieto nové výzvy, kam nás e, musia priniesť. Najprv musíme analyzovať, čo sa deje na našej planete, čo nebolo prítomné v tých generáciách, ktoré dnes rozhodujú o verejnom živote. Poprvé, ak niekto e, chce e, si pozrieť film alebo chce kúpiť nejaký produkt, tak mnohé z týchto potrieb v závislosti od e, socioekonomickej úrovne môžu byť uspokojené cez telefón a kreditnú kartu. Táto bezprostredná možnosť však sa nepremieta do politického života a očakávania, ktoré má značná časť e, obyvateľstva, aby e, našli okamžité riešenia svojich potrieb, sa nedá premeniť e, a pretransformovať do politického života. A tento rozdiel spôsobuje veľkú nedôveru voči politickým zastupiteľom. Pre mnohých ľudí e, je ťažké pochopiť, prečo nemôžeme byť efektívnejší, prečo nemôžeme mať e, demokratické e, modely, ktoré sú veľa reprezentatívnejšie, kde ľudia viacej sa zúčastňujú na príjmaní rozhodnutí. Myslím, že teraz, v 21. storočí, teraz, keď medzi parlament na Unia už má 130 rokov, musíme my ako poslanci pochopiť, že táto práca e, v zastúpení spoločnosti tiež musí obsahovať nové modely vládnutia, ktoré umožňujú dať riešenia, dať e, odpovede a naplniť očakávania ľudí, ktorých e, zastupujeme. Môžeme sa pýtať, prečo je také moderné kritizovať multilateralizmus. Môžeme sa pýtať, že prečo v mnohých štátoch vidíme protesty a nespokojnosť. No myslím, že e, veľmi to súvisí s e, vytvorením e, tohto nového priestoru pre inklúziu a účasť a pri rozhodovaní a musíme zabezpečiť, aby politika sa riadilo ako rozhodnutie, aby e, naša práca sa týkala e, ľudí z mesa kosy a nielen so volebnými štatistikmi a kampaňami. A v tejto súvislosti môžeme pracovať spolu e, v medziparlamentnej únii aj v, s Európskym parlamentom. Budúci rok v auguste budeme mať piatú konferenciu predsedov parlamentov a to sa deje len každých 5 rokov a práve v, pri takýchto príležitostiach sa môžeme pýtať, aká je budúcnosť parlamentu. Ako môžeme mať parlamentarizmus eh, oveľa živší, oveľa bližší ľuďom, aby sa mohla vrátiť dôvera ľudí, ktorí nám verili. Takže toľko k môjmu vystúpeniu a asi budem mať eh, priestor na otázky a debatu. A Radi si s vami vymeníme ďalšie nápady, ako môžeme pracovať e, ako tým s Európskym parlamentom. Máme silné presvedčenie e, v demokraciu a máme špecializáciu v rôznych témach, takže ako som povedala, veľká špecializácia, ktorú má Európsky parlament e, pri procesoch mediácie a pozorovateľských misiách pri voľbách. My tiež máme skúsenosti napríklad pri Eh, obrane ľudských práv a rodových programoch a tiež eh, v rámci programu rozvoja do 2030. Ďakujem za pozornosť, je mi cťou, že som tu s vami a dúfame, že budeme môcť eh, častejšie si vymieňať názory. Much, Ďakujem pekne za vaše úvodné slova a teraz prejdeme k diskusii a najprv dostanú slovo koordinátori. Najprv tu máme pána Gálera, nech sa páči. Ďakujem pekne. Ospravedlňujem sa, že som prišiel trochu neskôr, pretože musel som byť na hlasovaní v inom výbore, ale už tu pracujem dlhšie, mal som kontakty s eh, IPU, vo Švajčiarsku sme sa stretli a vy prezentujete vlastne parlamentné orgány všetkých členských štátov OSN, to znamená aj tých, ktoré nie sú demokratické. Pamätám si na diskusiu s delegátom zo Sádskej Arábie ohľadne práv žien, pokiaľ ide o šoferovanie aut. To je trochu už e, zažehnané, ale to je iba jeden z tých problémov. Takže pokiaľ ide o tie vaše skúsenosti a expertízu, ktorú máte, akú skúsenosť máte, pokiaľ ide o účasť tých nedemokratických orgánov na tom, čo vy ponúkate, ak sa teda nemýlim, ponúkate expertízu, semináre, konferencie a vychádzam teda z toho, že alebo vychádzate z toho, že sa to všetko deje v demokratickom duchu. Čo napríklad, pokiaľ ide o parlament Číne, alebo čo robia, alebo zamýšľajú sa vôbec nad takýmito problémami? Dá sa tam vôbec hovoriť o tom, že by oni diskutovali o takýchto problémoch? Máte snáď dojem, že ak to teda nejde, niekto nejde o Čínu, možno nejaké menšie autokracie, že by sme ich mohli pre svedčiť o tom, že by išli smerom k demokratickému zriadeniu, alebo je to iba zbožné želanie? Aké teda máte skúsenosti s takýmito orgánmi? Ďakujem pekne, pán Galer. Nevidím tu pána Piculu, takže teraz dostane slovo pani Vautmans. Nech sa páči. Ďakujem pekne. Ale ja som nežiadala o slovo. <laughs> you can do. I will talk on the report. Ja budem hovoriť o správe. Prepačte. Yeah, okay. uh, I'll take this. Dobre, tak sa teda vyjadrím. Hovorí pán Benon. Ja som bol delegátom na IPU opakovane za mimovládnu organizáciu Liberal International, má to pozíciu vlastne mimovládnej organizácie v rámci IPU, hoci teda ide o Medzinárodnú organizáciu liberálnych strán, z ktorej sme väčšina členy, členovia. Pokiaľ ide o moje pripomienky, možno sa vyjadrím rovnako ako pán Gáler. Mňa by zaujímalo, či tu je nejaký potenciál v tom zmysle, že by IPU bolo aktívnejšie v zmysle podpory demokracie. Bol som napríklad v Bangladeši na zasadnutí, kde kde sa prezentovala snaha Bangladeš eh, zatiahnuť úplne iným smerom. A to tam bolo prezentované takto verejne. Boli tam aj delegáti zo Zimbabwe a Venezuela, o tých sa hovorilo o úžasných úspechoch ich hospodárstva, takže mal som pocit, že skutočne tam bola aj určitá pridaná hodnota, napríklad pokiaľ ide o zoskupenie rovnako zmyšľajúcich politikov, ale skôr tak mimo, nie na plenárke. Takže mňa by zaujímalo, či tu je nejaký potenciál, pokiaľ ide o vymáhanie demokracie, pretože je to vlastne taký klub parlamentov. A ako klub parlamentov mám pocit, že mali by sme demokraciu presadzovať takto viac. Takisto je tam výbor ohľadne ľudských práv poslancov. Ja napríklad využívam tieto správy, je to veľmi prínosné keď sa pozeráme na problémy, ktoré vidíme a vnímame na vokol. Takže mňa by zaujímalo, či tu je možno niečo také zásadnejšie, čo by ste nám vedeli povedať. Ďakujem pekne za vaše pripomienky a teraz prejdeme k pánovi Butikoferovi. Nech sa páči, máte slovo. Prepačte, pán predseda, som nežiadal o slovo. Takže tu mám z rečníkov už na koordinátorov, takže Thierry Mariani nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predseda. Pre skupinu ID sa spýtam otázku. Vážená pani predsednička, ďakujeme za to, že ste naznačili tie problémy tu pred nami pokiaľ ide o početné parlamenty národné, ktoré vlastne stále menej reprezentujú e, občanov. Hovorili ste o tom, ako, je občan, ako sú občania zastúpení a pokiaľ ide o Francúzsko napríklad a skupinu ID, tam napríklad národné zhromaždenie a pokiaľ ide o druhé kolo prezidentov, tam boli kandidáti, ktorí boli v podstate prezentovaní takmer v každom okrsku. Takisto ste hovorili o násilnických hnutiach. My už viac ako rok máme vo Francúzsku tie žlté vesty a tieto ľudia v tomto hnutí sú ne, nespokojní s tým, ako sa demokracia zažíva vo Francúzsku. Takisto sa tu hovorilo aj tu v parlamente o demokratickom zriadení. Bohužiaľ nie je to tak Pozrieme sa na našu internú organizáciu. Keď chcete s nami spolupracovať, tak predpokladám, že skôr je to v duchu demokracie. My tu máme parlamentné pravidlá, ktoré sa majú uplatňovať, pokiaľ ide o prerozdelenie zodpovednosti, či už ide napríklad o podpredsedov výborov alebo, komi- alebo skupín. Bohužiaľ, jednoducho, toto sa netýka jednotlivých skupín, ktoré tu sú. A pokiaľ ide o našu skupinu ID, máme zastúpené viaceré krajiny v Európskej únii. V niektorých krajinách sme dokonca vyhrali, takže zastupujeme občanov týchto krajín a nemáme možnosť byť zastúpení tu v určitých funkciách. Takže mňa by zaujímalo, čo by ste k tomu povedali, pretože keď hovoríme o správach z celého sveta, aby sme hovorili o demokratických praktikách v parlamentoch národných alebo interregionálnych. Zatiaľ, čo my tu máme deficit demokratický, tak myslím, že takáto situácia je trochu mimoriadná. Ďakujem pekne. Teraz zostane slovo pán Javier López. Ďakujem, pán predseda. V prvom rade sa chcem poďakovať našej kolegyni pani Cuevas, že mohla prísť eh, ku nám do Európskeho parlamentu a chcem sa tiež poďakovať za prácu, ktorú robí v parlamentnej unii. Eh, to je eh, organizácia, ktorú vnímame ako mm, bratskú na nadnárodnej úrovni a takisto aj na Európe úrovni EÚ e, sme nadnárodnou organizáciou a súhlasím s tou analýzou, ktorú ona povedala najprv o výzvach, e, ktorým čelí liberálna demokracia a javy, ktoré teraz sťažujú vládnutie. A ja by som sa rád opýtal tri veci. Najprv o polarizácii, ktorú vidíme v parlamentoch Zažívame to tu, ale v každom národnom systéme vidíme polarizáciu, ktorá spôsobuje, že je ťažšie nájsť spoločný priestor a tvoriť konsenzus a robiť našu prácu. A to je polarizácia, ktorá dokonca e, prináša niektoré e, prejavy nenávisti, a javy, ktoré sú, e, spôsobujú obavy v našej spoločnosti. Druhá otázka je o univerzálnej hodnoty e, e, liberálnej demokracie, ktorá bola nespochybniteľná v minulom storočí, ale za posledné roky vidíme to v našom systéme ako univerzálne aktívum a aj keď ste hovorili o tyranie, ako sú napríklad autoritarizmus, a e, tiež je to odpovedou na aktuálne výzvy. A e, tretia otázka je, že vy a medzi parlamentom Unia ste partner z OSN a v parlamentnej sfere a bolo by dobré od vás si vypočuť váš názor o aktuálnom stave v OSN. Thank you, sir. Uh, I... Ďakujem pekne. Pani Kanko sa prihlásila, nech sa páči, máte slovo. Ďakujem pekne. Teším sa, že sme si vypočuli túto prezentáciu, pokiaľ ide o bod, ktorý sa týka rodovej rovnosti a zastúpenia žien v jednotlivých parlamentoch. A moja otázka je veľmi stručná k tejto téme. Keď sa pozriete na vašich členov, ktorí sú v rámci IPU, aká je tam distribúcia v krajinách, kde Európska únia v podstate má pozorovateľskú funkciu pri voľbách, Máte nejaké stratégie, aby viac afrických krajín alebo poslancov sa zúčastňovalo na, tam, na vašej práci, pretože vidím, že aj vo vašej správe Ruanda je v podstate e, jedna z tých krajín, kde sú zastúpené ženy v politike a toto môže pomôcť pri ďalšom rozvoji. Ďakujem pekne. Pani predsednička, chceli by ste reagovať na tieto otázky, ktoré tu odzneli? Ďakujem pekne, ďakujem, budem sa snažiť reagovať na každú z týchto otázok. Najprv teda, pokiaľ ide o demokraciu. Ešte raz teda budem hovoriť po španielsku práve kvôli tejto otázke. Máme dve možnosti, ako diskutovať o tejto téme. Najprv sa mi zdá, že to bola debata, ktorá prebehla na Medziparlamentnej únii o tom, či demokratické, demokratické štáty, teda zvolené parlamenty, tu rozlišujeme demokratické štáty, ktoré majú nejakú dezignovanú snemovňu, ale v tejto debate hovoríme, že je tu väčší zmetok medzi tým, prečo zahrňame štáty, ktoré majú snemovne nazývané parlamenty menované ehm, ústredným orgánom. V tejto debate ja sa prikláňam na pragmatickú stranu. Myslím si, že v niektorých prípadoch je oveľa lepšie mať tam štáty, ktoré sú nedemokratické, aby sedeli za rovnakým stolom s nami a zdieľali s nami a učili sa demokratické postupy, ako um, to, že by sme mali byť veľmi homogénni demokraticky, ale potom by sme ťažko mohli tieto demokratické postupy rozširovať na štáty, ktoré nie sú demokratické Ehm, bola to e, výnimka v tom, že e, sme mali za členov niektoré parlamenty, ktoré e, vznikli z štátnych prevratov. A ja si myslím, že keď nejaký štát ne rešpektuje vlastný ústavný poriadok, tak ja myslím, že medziparlamentná únia by mala byť oveľa prísnejšia a nevyjednávať o zásadách. Ja myslím, že teraz sa oberieme správnym smerom v dvoch aspektoch. Niektoré štáty teraz začínajú zvolávať, alebo aspoň analýzovať e, vyhlasovanie e, volieb e, v apríli. Bola zasadnutie Medziparlamentnej únie v Katare a v Katare teraz začali e, proces, e, aby analyzovali, či môžu spustiť proces, aby mali zvolený parlament. Sú niektoré e, prípady, kde nastal veľký pokrok, hlavne v agente rodovej problematiky a mládeže. Mali sme tam kampaň, napríklad Notu Young Turan, to znamená, že nepríliš mladý na kandidovanie, kde sme zistili, ako parlamenty môžu e, robiť svoju legislatívnu prácu a dať väčší prístup e, k parlamentným kreslám pre mládež. E, v, teraz zdá sa, že oveľa viac pozorností priťahujú populistické výzvy a musíme sa preto zobrať tým, ako inštitúcie, ako napríklad Európsky parlament alebo Medziparlamentná únia, Ehm, budú robiť eh, potrebnú propagáciu na, pre zachovanie právneho štátu a ľudských práv, ktoré možno zaručiť len v demokratickom kontexte. Myslím, že to musí byť jedna z priorít v takých inštitúciách, ako je to naša. Okrem toho si myslím, že musíme eh, pracovať eh, na ďalšom zdroji, ktorý sme zanedbávali, a to, že nielen rozmýšľať na to, ako zdemokratizovať štáty, ktoré nie sú demokratické, ale tiež ako zachovať demokraciu v štátoch, e, ktoré sú veľmi aktívna demokracia a ktoré boli veľmi aktívne demokracia a teraz e, skôr sa uberajú smerom k e, jednej politickej strane alebo k autoritárstvu. Teda musíme sa starať aj o tie štáty, kde treba dať pozor na to, aby sa e, nestratil z nich demokratický poriadok. Je jedna téma, na ktorej pracujeme v IPU, a to je e, výbor e, ľudských práv parlamentov. Vieme, že práca poslanca je privilegium a sú e, miesta, ale kde ľudia prichádzajú o život za to, že sa ozvú na hlas, e, že upozorňujú na isté problémy a za to, že zaujímajú jasné stanovisko. A v tomto zmysle e, práca, na ktorej pracuje IPU, je sledovanie a vyšetrovanie prípadov porušovania ľudských práv poslancov. Dnes máme rekordné čísla, historicky rekordné čísla. Je neuveriteľné, že v 21. storočí máme viac ako 600 stiažností na porušovanie e, ľudských práv poslancov. E, sú prípady, ktoré sa týkajú porušenia základných ľudských práv, ako napríklad slobody prejavu, ale tiež sú ťažké prípady, ako napríklad únosu a vraždy poslancov. Preto to nie je ľahká úloha a e, bolo by zaujímavé, aby sme mohli mať v rámci e, tejto komisie dialog a, poslali, a pozvali tam zástupcov z tohto výboru, aby dobre vysvetlili prácu, ktorú realizujeme v tejto téme, pretože v mnohých, e, prá... v mnohých prípadoch práca e, od tohto výboru určuje rozdiel medzi životom a smrťou a právami niektorých poslancov. Myslím si, že IPU má obrovský potenciál a my sa my si ho neuvedomujeme. Ja vám poviem príklad. Čo by sa stalo, keby jeden deň 46 tisíc poslancov z celej planety by sme sa rozhodli, že budeme pracovať rovnakým smerom pre spoločný účel a s vlastnou stratégiou. Ja myslím, že potom by sme mohli premeniť e, planetu. A táto práca na e, vyslovení a definovaní takejto stratégie presne prebieha v Medziparlamentnej únii. Niektorí z vás povedali, že ak nastane kríza, ak existuje demokratický deficit eh, v inštitúciách, áno, je to pravda. A musíme eh, byť odvážni, aby sme si to uvedomili a uznali. Eh, nie je to demagogická, populistická ideológia. Musíme mať aspekt seba kritiky a úprimnosti o tom, ako naše inštitúcie sa premenia, premenili na priestor, ktorý nie je na 100% prístupný ženám a mládeži. Európsky parlament je výnimka v tom zmysle, že e, tu je to veľa prístupnejšie napríklad pre MVO, ale nie všetky parlamenty majú dobrý názor o MVO sú napríklad debaty e, v parlamentoch e, o tom, že či sociálne siete sú dobré alebo zlé. Pre tých, ktorí sme presvedčení o slobode prejavu, tak e, veríme, že je to súčasťou demokracie, ale sú absurdné debaty, ktoré napriek tomu prebiehajú. Mne sa zdá, že každodenná e, demokracia nie je len o tom, aby sme pozvali ľudí k e, voľbám dnešná demokracia súvisí s e, inklúziou a požiadavka na inklúziu e, nie je len v agende rozvoja do 2030 a e, nie len pri prerozdeľovaní príjmov a nie len v rodovej agende a nie len v mládežníckej agende. Téma inklúzie súvisí s tým, ako upravíme procesy rozhodovania s verejným životom pre nás všetkých. Nemôže naďalej existovať tento, toto rozdeľovanie medzi ľuďmi a ich zástupcami. Boli niektoré experimenty, ktoré možno mm, by mohli byť zaujímavé. Napríklad Cyperský parlament eh, má iniciatívu o paralelnom parlamente. A matematické osy, na ktorých môže pracovať so spoločnosťou, môže eh, hľadať eh, možnosti, ako tieto skupiny v, parlamentnom, eh, v parlamentnom parlamente môžu ich predkladať do ozajstného parlamentu a ozajstný parlament ich môže prebrať a hlasovať o nich. A tiež máme ďalšie príklady, ako napríklad Kanada. Kanada prehodnocuje metodiku, ako menovať e, svojich poslancov do hornej snemovne tak, aby občania e, sa mohli oveľa otvornejšie zúčastňovať na tom, bez toho, aby e, títo poslanci boli určovaní politickými stranami alebo nejakými e, favoritárskymi prístupmi. Nemôžeme hovoriť e, o demokracii áno alebo nie. Skôr požiadavka alebo otázka je, že demokracia ako. A demokracia musí byť oveľa reprezentatívnejšia a chceme, aby naozaj ďalej existovala. IPU e je nadalej e, najstaršia organizácia a inšpirovala mnohé inštitúcie, ale musíme tiež jej, e, ju naplniť novým obsahom, musíme ju modernizovať. Môžeme hovoriť o polarizácii v národných štátoch. Toto vidíme v celej planete a aj v mojom štáte vo vertikálnom kontexte. Je ľahké to vysvetliť napríklad e, v Čile. Čile je štát, kde v zásade neexistuje korupcia a tých pár prípadov korupcie e, je trestaných a je to štát s veľmi pevnou e, strednou triedou a je to štát, kde ľavicová vláda vládne už veľa rokov s sociálnou agendou, ale Napriek tomu e, sú tam sociálne protesty, e, ktoré e, vyžadujú ozajstné naplňanie sociálnych práv. A mne sa zdá veľmi zaujímavý dialog s čílskými poslancami, pretože bez ohľadu na to, z akej sú politickej strany, dospeli k záveru, že dnes sa musia pýtať, v čom sme zlyhali a ako to vyriešime. Asi nám treba pochopiť, že táto polarizácia nemusí byť v každom prípade zlá, ak pochopíme, že povaha parlamentu je viesť dialog a výmenu názorov. Ľudia nás kritizujú, pretože e, ste to vy poslanci, e, ktorí stále len diskutujete, ale diskusia je metóda práce v parlamente a e, tá nám, nás má priviesť k spoločným záverom. A keď sa o niečom e, hlasuje, tak e, z nejakého dôvodu existuje tento postup a konanie. A toto sú demokratické metódy, ako také. E, mne, ja sa nebojím debaty, ani polarizácie, ani konfrontácie. Obavím ma z toho, že dnes politické témy nespočívajú v parlamentnej debate, ale v zapaľovaní požarov a spôsobaní hnevu a nenavisti na uliciach a takto začala druhá svetová vojna. Um, tak začali etnické čisty a najťažšie tragédie v histórii ľudstva. A mám obavy z toho, čo sa deje v niektorých uh, uh, európskych štátoch uh, pri um, týchto nenavistných prejavoch a tiež mám obavy z toho, čo sa deje na severnej hranici môžeho štátu a tí, ktorí sa zahrávajú s nenávisťou, tak budú žať ešte viac nenávisti. Ďalej e, diskusia s OSN. Je dôležité, aby všetky multilaterálne procesy mali aj parlamentný rozmer a preto musíme e, spolupracovať s Európskym parlamentom a nie je ľahké, e, pretože tu naražame na odpor niektorých vlád, ktoré, pre ktoré to nie je obľúbená téma. No, E, tiež e, nachádzame priestor pre spoluprácu. Máme každoročné e, vypočutie každý februára tiež máme účasť na politickom fóre na vysokej úrovni v zhromaždení OSN a tiež počas týždňa postavenia žien a tiež máme podujatia z OSN, ktoré sa zúčastňuje na našej práci. Ďakujem. Madam, madam Ďakujem pekne, pani predsednička, ďakujem za to, že ste prišli medzi nás, že ste sa s nami podelili o informácie ohľadne stavu demokracie. Dúfame, že vás tu budeme mať aj na budúce a že budete nás informovať o situácii v iných krajinách. Teraz prejdeme k ďalšiemu bodu a dostane slovo pán McAllister o chvíľu.